Ja, mes chers collègues. Vážení kolegovia, poprosil by som vás, aby ste si posadali. Attends la fin du colloque entre le PPE et le SND. Vážení kolegovia, je pondelok, začiatok popoludnia. Viem, že pre mnohých kolegov je pondelok problémový deň, ale je to týždeň zasadnutia skupín. Miestnosti sú rezervované pre skupiny na útorky a na stredy. A z času na čas, tak ako aj iné výbory, sa musíme stretnúť aj kvôli hlasovaniu v pondelok po obede. Pokiaľ e, všetci súhlasíte, e, považujem program za schválený. Hlasujeme o výročnej správe Európskej investičnej banky. E, je to bod číslo 7 programu, tak to sa presúva na január. Bod číslo 10, rozpočet na rok 2017 to sa bude riešiť po bode 4, ktorý sa týka európskeho semestra a teda pred hlasovaním. Hlasovanie je naplánované na 15.45. Rieši sa rozpočet na rok 2017, spravodajca je Jans Gajer a teda využijeme to, že si vypočujeme eh, zástupcu komisie, je tu pán Hural, ďakujem mu za prítomnosť. On sa s nami podelí o samostatné pládby, e, ktoré nedávno uskutočnila komisia. Bod 13. Building Policy, predbežné informácie pre ESVČ, to sa presúva taktiež na nadchádzajúcu schôdzu, pretože tu nie je spravodajkyňa Monika Holmajer. Máte oznámenie zápisnice rozhodnutia koordinátorov z 23. novembra. Pokiaľ nikto nie je proti, tak považujem tieto rozhodnutia za definitívne prijaté. A tak potom ďalej navrhujem aby ste sa vyjadrili k návrhom zápisníc schôdzi z 17. 18. júla, 4. septembra, 9. novembra, 23. novembra. Oboznámili ste sa s nimi, verím, a máte nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie, takže považujem tieto zápisnice za schválené. A teraz by som rád pristúpil tomu, aby som vám uvedol moje stanovisko k európskemu semestru. Je tam to, čo sme už riešili, tá istá téma, inšpiroval sa štúdiou, ktorú sme si objednali od externých expertov a zdôrazňuje sa tu potreba lepšej koordinácie, lepšej synergie, pokiaľ ide o európsku rozpočtovú politiku a národné rozpočtové politiky, aby sme dosielili naozaj významnejší dopad v oblasti rastu a zamestnanosti. Takže v návrhu správy, ktorú vám predkladám, e, je 5 bodov a sústredil som sa práve na túto potrebu zosúladenia. A aby sme sa tomu venovali e, s výhľadom na nadchádzajúci e, viacročný finančný rámec po roku 2020. Myslím si, že je zásadné, aby sa nám podarilo nájsť synergiu medzi rozpočtom Európskej únie a možnosťami ktoré sa dajú do tých členských štátov, pretože si nie som vždy istý, že by tam vždy naozaj to bolo prepojené. Komisia chce ukončiť e, naštartované reformy. E, sú tu návrhy na nové e, vlastné zdroje. Kolega Levandovský a pán Depre budú mať oznámenie na túto tému. a taktiež nedočkavo čakáme na to, čo komisia navrhne, aký balíček navrhne, aby sme sa dopracovali k rozpočtovej kapacite eurozóny a mohli bojovať proti symetrickým či asymetrickým šokom, aby sme mali akési nástroje na povzbudenie, aby sme umožnili štátom, ktoré majú naplánované štrukturálne reformy, aby mali príslušné zdroje. Myslím si, že je naozaj dôležité, teda je potrebné, aby sme ocenili iniciatívu, ktorú e, ktoré sa má zostiť komisia, nastaviť európsky mechanizmus e, finančnej stability a európsky Eh, fond pre eurozónu, finančný fond pre eurozónu. Takže myslím si, že toto sa nachádza v návrhu stanoviska o európskom semestri. Je to na základe článku 54 a eh, gestorský výbor Ekon. Teraz dám slovo kolegovi tieňovému spravodajcovi pánovi Štefancovi. Áno, je tu. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you. Ďakujem za slovo, pán predseda. A som rád, že ste nadnesli základné body týkajúce sa správy k tomuto mimoriadnemu dokumentu. E, musím povedať, že vítam všetkých 5 bodov, o ktorých ste uh, hovorili. Je dôležité, že ste spomenuli lepšiu koordináciu všetkých eh, správnych eh, politík, hospodárskych politík eh, krajín eurozóny. Taktiež som rád, že ste sa zmienili o transformácie Európskeho mechanizmu stability na Európsky monetárny fond. A taktiež si myslím, že sa musíme porozprávať o vlastných zdrojoch. A to, čo ste spomenuli, je presne to, čo aj my podporujeme. Na dôvažok by som chcel e, povedať jednu vec to by mohol byť tak povediať bod číslo 6 a týka sa to krajín, ktoré zatiaľ ešte neprijali euro, ale chcel by som im odporučiť, aby pripravili akčný plán, aby mohli časom euro implementovať, pretože tie krajiny, ktoré, ktoré euro ešte neimplementovali, to odsúhlasili. Ja si myslím, že ich musíme podporiť, aby naozaj Eh, mohla existovať spoločná európska mena, ktorá, by, do, ktorá doteraz sa preukazuje ako úspech. Ďakujem. Síša, kolegy. Ďakujem pekne, pán kolega. Je pravda, že euro je našou eh, menou a všetky členské štáty EÚ by eh, by bolo dobré, aby prijali euro za svoju menu, pokiaľ teraz splňa príslušné podmienky. Tak, a teraz kolega Dos Santos. Poprosíme mikrofón pre rečníka. Yeah, okay. <laughs> Obrigado, presidente. Eu começaria por... Eh, e, e... Ďakujem za slovo, pán predseda. Nech... Ďakujem teraz za slovo. Zdravím všetkých tieňových spravodajcom. Som veľmi vďačný za vaše návrhy, ktoré ste tu uviedli. E, hovorili ste o všetkých zásadných, najdôležitejších bodoch, ktoré sú v našich, v e, našej právomoci, pretože výbor EKON je v tomto naozaj kompetentný a tie body sú mimoriadne zaujímavé. Chcem sa vám poďakovať, pán kolega za vašu správu. Taktiež by som chcel povedať, že tie správy sú krátke a dodávajú našej práci veľkú hodnotu. A keď môžeme predstaviť konkrétne návrhy, 5 konkrétnych návrhov, ktoré sa venujú naozaj tomu problému a pokrývajú všetky oblasti, tak to je veľmi dobre. Naša komisia sa naozaj musí postaviť, nejako postaviť stanovisko k tomuto európskemu e, semestru. Súhlasím s tým, že ste povedali, že je potrebné prepojiť európsky rozpočet a národné rozpočty a potom tá základná rola, ktorú, ktorá v tom musí, ktorú v tom musí zohrávať Európska komisia, ktorá bude koordinovať všetkých aktérov hospodárskej politiky. Hovorili ste aj o ďalších bodoch. O vízii nášho výboru k tomu, ako sa musí komisia pardon, EÚ postaviť v, v sfére monetárnej politiky. Je pravda, že potrebujeme dosiahnuť istú mieru stability aj na národnej úrovni. Najdôležitejšie je naozaj pochopiť, čo sme si zaumienili, aby ten rozpočet e, mohol fungovať a aby existovali vlastné zdroje do rozpočtu. To je naozaj veľmi dôležité. Zazneli tu návrhy a Európsky parlament e, v tomto boji stojí v čele. Viem, že existujú politické prekážky, problémy a ale myslím si, že niektorí európsky politici nebojovali dostatočne za túto vec a je preto potrebné, aby sme naozaj boli ambiciozní my tu v parlamente, aby tento aby sme tento projekt e, naozaj posunuli dopredu, aby sme si rozdelili zodpovednosť a súhlasím s kolegom, keď hovorí, s kolegom Štefancom, keď hovorí o tom, že je potrebné, aby sme sa sústredili aj na tie štáty, ktoré sa pripravujú na e, prijatie eura, na prístup do eurozóny. To absolútne s tým súhlasím, je to veľmi dôležité, naozaj to dáva zmysel aj z politického hľadiska. Je dôležité, aby tento cieľ e, bol naplnený. Je dôležité, aby eurozóna išla e, tým smerom, ako aj hovoril predseda na plenárke. Je naozaj dôležité, aby sme uh, túto myšlienku zapracovali do tohto projektu. Ďakujem. A teraz pán kolega Komel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za prácu, ktorú ste odvedli so spoluspravodajcami. Trošku ma rušia tie výroky, keď tu počujem, že euro tu môžeme nazvať e, príbehom úspešným, tak asi žijem na inej planéte, pretože euro je E, zmluva, proti ktorému sa viac ako stokrát e, porušili pravidla, existuje len preto, že sú tu rôzne záchranné balíčky, ktoré ho zachraňujú. A keď aj to nestačilo, tak Európska centrálna banka sa rozhodla e, úroky e, dať na nulu proti všetkým požiadavkám trhu a realizovať program nákupu obligácií a to je podľa nás jasné porušenie proti mandátu e, Centrálnej banky. Tu sa proste porušuje právo a nazývať toto euro úspechom, tak to jednoducho prekračuje moju mieru tolerancie e, pochopenia. U eura by sme konečne mali priznať e, farbu a veci neprikrášľovať, naozaj pomenovať problémy. Euro samozrejme môžem e, nekonečne držať centrálnou bankou, až keď jedného dňa nakoniec predsa len prepadne do e, superinflácie, ale ak chceme ho zachovať, musíme riešiť problémy a tie, tie znamenajú, že v tejto mene sú spojené krajiny, nepasujú k sebe e, po hospodárskej stránke. Bohužiaľ, e, je to škoda, že sú tu také, ktoré to nezvládajú a nemôžeme to jednoducho e, ignorovať. Nechcem konkrétne ukazovať prstom. Nie je možno im to vyčítať. My všetci si môžeme naopak vyčítať, že spájame menu domeny časti, ktoré k sebe nepatria. A ja naozaj varujem pred tým, aby sme pokračovali v tejto nesprávnej ceste. Ďakujeme za túto konštantnú analýzu. Ešte snad niekto chce vystúpiť? Pán Donano. Naozaj, ak chceme e, byť ekonomicky ambiciozný v EÚ, budeme mať naozaj, potrebujeme na to prostriedky a mať prostriedky to znamená, konečne e, zapojiť otázku vlastných zdrojov, aby sme mali e, rozpočet, ktorý si zasluhuje toto meno. A chcem vám poďakovať, že ste takto analyzovali. Potom treba e, mať eurozónu, to je naša spoločná mena. Podľa mňa je to obohatenie Európy, nesúhlasím s pánom Kolmelom. Treba túto zónu ukľudňovať po tom, čo odchádza nám teraz e, a Veľká Británia, tak skôr môžeme privítať nové krajiny. Dôležité, aby sa táto zóna rozširovala, ale aby sa rozširovala, nemožno e, vystrašiť e, kandidátov. Treba robiť, ukazovať maximálnu flexibilitu. Máme v tom, na tom všetci záujem, pretože aby všetky európske krajiny vstúpili do eurozóny, pretože to je naše spoločné bohatstvo to som chcel povedať. Treba zmeniť eh, paradigmu. Nemôžeme sa do, do nekonečna eh, uspokojiť eh, s takým rigidným rozpočtom, ak chceme mať naozaj EÚ pre občanov. Pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto nesúhlasím so slovami pána Kölmela on tvrdí, že euro nebolo úspešným projektom. Ja si naopak myslím, že euro ukázalo, aká silná je hospodárska a men, e, menová únia EÚ, ale ukázalo sa zároveň, že to ešte nie je hotové. Preto boli potrebné nové mechanizmy a museli sme ukončiť stavbu hospodárskej menovej únie. Ale kríza nebola spôsobená eurom. Mnoho krajín sa práve zachránilo vďaka tomu, že spadali pod euro, a že mali podporu. Nechcela som však slovo preto, aby som hovorila o tomto. Je tu totiž vec, ktorá nesúvisí tak celkom s európskym rozpočtom. Má to vplyv však, a to je oblasť sociálna. Keď hovoríme o európskom semestre, hovoríme o makronomických opatreniach, tak nikdy nezohľadňujeme sociálny pilier. Minulý týždeň pred dvoma týždňami v Vieteborgu, konečne sa podpísala dohoda o tomto pilieri, po ktorom sme z EÚ tak volali. A bolo by dobré, aby sme sa rozhodli zahrnúť sociálnu otázku do tých odporúčaní. Nesúvisí to úplne s rozpočtom, ale s tým, s akým spôsobom máme rozpočet koordinovať s makroekonomickými opatreniami. Preto si myslím, že sociálna otázka by mala byť takisto zdôraznená tu e, na výbore pre rozpočet. Ďakujem. Slovo má teraz e, kolega Howard. Ďakujem, pán predseda, za e, prácu, ktorú ste investovali do tejto témy k, k euru. Môžem povedať, že v Spojenom kráľovstve, ktoré nie je členom eurozóny, ktoré, kde boli predpovede e, zániku, odkedy sa euro založilo. E, ale tak sa nikdy nestalo. Prekonal to e, najväčšiu krízu. I v najväčšej kríze sa, kríze sa nič nestalo a myslím si, že by bolo potrebné trošku viac viery a trošku viac konštruktívneho prístupu hmm, euro ktoré by malo sa zrútiť údajne teda pod svojou vlastnou váhou. Pokiaľ ide o tomu samotnému stanovisku, je v poriadku, ale pýtam sa, či by sme na niektorom mieste e, e zvažovali pridať nejaké odstavce o všeobecnom smerovaní e, európskej rozpočtovej politiky, pokiaľ ide o rast a tak ďalej poslednej dobe e, diskutujeme e, e, o tom v kontexte rozpočtu na rok 2018. Možno by sme tu mohli dať určité pozorovania v časti o zamestnanosti, o potrebe zlepšiť absorpčnú mieru, zamestnanosť mladých a takisto čas, kde sa hovorí o potrebe spravodlivého systému zdaňovania. Možno by sa malo čosi povedať, pokiaľ ide o potrebu Eh, otázku daňových rajov, eh, určité raje offshore mimo EÚ e i na území EÚ eh, e zmienka o oblastiach, ktoré, že krajiny, ktoré prispievajú viac na dane, prispievajú viac do rozpočtu a tým pádom sú zdrojom väčších zdrojov. Ďakujem. Pán Fernández. Ďakujem pekne. S určitou eh, zvedavosťou očakávam návrh Európskej komisie na novú rozpočtovú eh, položku v rámci rozpočtu EÚ, teda položka pre posilnenie eurozóny. Eh, poistky pre bankovú úniu, rozpočtová položka, ktorá takisto by mala pomôcť bojovať proti asymetrickým šokom, ktorá nebude pomáhať len členským krajinám eurozóny, ale tiež tým, ktorí chcú pristúpiť k eurozóne. To znamená, že tieto krajiny by mali takisto e, mať viac podpory v určitých reštrukturálnych e, reformách. Ja som veľmi zvedavý na to, aký objem bude mať táto rozpočtová položka. Vieme, že rozpočet EÚ je malý, že to je 1% hrubého e, národného dôchodku. A ja teda dúfam, že táto rozpočtová položka nezmenší rozpočet celkový, ale že to bude čosi dodatočné. Takisto my vyžadujeme od rozpočtu mnoho vecí Rozpočet nie vždy môže také, takéto priania splniť. Nie len preto, že je príliš malý, ale preto, že v určitých oblastiach nemáme potrebné kompetencie. Mám na mysli oblasť fiškálnu, sociálnu a takisto vzdelávanie. To sú kompetencie členských krajín a my tu máme e, právomoc len podpornú. Rozpočet však pomáha v mnohom. Napríklad v Portugalsku 70 verejných investícií má pôvod rozpočte EÚ. A to dobre ukazuje, že napriek tomu, že ide o rozpočet malý, má veľký význam vo všetkých členských krajinách. Na rok 2018 máme dobrý európsky rozpočet. Dospeli sme k dobrej dohode a ja som presvedčený, že tento dobrý rozpočet pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť, že pomôže podnikaniu podporí tiež sociálnu inklúziu a tiež bezpečnosť, ktorú Európa potrebuje. Stále však ešte upozorňujem, že množstvo kompetencií je stále v rukách členských krajín. Ďakujem. Ďakujem. Na záver e, uzavriem túto rozpravu slovami, že euro na to rozšírenie, alebo teda do veľkej miery e, splnilo svoje poslanie. Pán Kolmel, máme spoločný trh a máme e, toľko peňazí, koľko máme v potrebu krajiny, ktoré tvoria tento jednotný trh. Dnes stabilita e, menovej parity na začiatku v období 90. rokov v spoločnom trhu sa stali faktorom e, znižovania rastu a nezamestnanosti. Nestabilita sa stala neudržateľná. A zavedenie, aby sa zaviedla stabilita, siahli sme na spoločnú menu. Vázali sme, či budeme mať e, ekonomické riadenie, finančné rozpočtové riadenie. Určitý počet, v tom ča- e, čase určitý počet krajín boli proti ekonomickej e, vláde, teda vládnutiu krajinám v rozpočtovej oblasti. Skôr sme chceli spolu, spoluriadenie, koproprieté. Takže Vytvorili sme e, e, euroskupinu, ale tá euroskupina nie je skutočne riadila, nebol, pretože žiadne z prekročení pre rozpočtových pravidel ne, nebolo e, sankcionované e, postihmi, tak ako to bolo zakotvené. Klali sme si otázku, ktoré krajiny e, e, ktoré do, tá, do takej veľkej miery dali toľko pôžičiek Grécku, veľké štáty Európskej únie, ktoré prijali také obrovské rizika a požičiavali Grécku. Takže je pravdepodobné, že, e, že Grécko vytvorilo veľa pracovných miest v Európskej únii, pretože do Grécka sa veľa exportovalo. Potrebná bola solidarita a bolo treba e, prísť na pomoc e, Grécku Nebolo to také jednoduché, neišlo o jedno riešenie, že keď sa hovorilo, že Grécko má odísť, pretože trhy a špekulatívni investori by si boli klasli, kladli otázku, kto bude nasledovať po Grécku, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, možno Francúzsko. Takže mali sme asi e, pravdu, keď sme sa snažili udržať solidaritu. Teraz treba zlepšiť e, e, spravovanie vecí, podstate e, tu bola ekonomická rozpočtová nedostatočnosť, ktorá sa spomínala. E, zostáva nám len želanie, že eurozóna svoje riadenie finančné posilní a že sa prijú opatrenia, na, aby určité členské krajiny urobili určité potrebné e, reformy štrukturálne, aby sa zlepšila ich konkurencieschopnosť. Poznamenal som si sociálny rozmer že by bolo dobré, keby niektoré krajiny na východe Európy možno zvýšili tie najnižšie platy. Počúvam v poslednej dobe e, z, z, od pracovníkov Centrálnej banky, že je tu deficit inflácie. Nie je dostatok inflácie. Ak by sme zvýšili určité platy na východe Európy, možno, že by sme mohli znova e, získať tú minimálnu infláciu v tej ekonomickej dynamike. Tieto e, poznámky by sa mohli objaviť teda aj v našej správe. E, avizujem vám, že pozmenujúce návrhy, ktoré by ste chceli predať, e, podať k tomuto návrhu, treba podať do 8. januára 18. hodiny. Keďže sa k nám pridal už pán Gajer, bez veľkého odkladu mu odovzdám slovo aby hovoril o presunoch. Ak by teda aha, hlavný spravodajca mohol prehovoriť, možno ešte nám môže povedať, čo si e, zástupca komisiek. Možno, že by nám mohol hovoriť, či sú v poriadku tie presuny, ktoré sa diali bez e, súhlasu našeho výboru, tie tzv. autonómne presuny. Ak ste pripravení, pán kolega, môžete e, povedať na túto tému, čo si. Ďakujem. Rád by som e, členom výboru povedal tri informácie. Poprvé, ako ste spomenuli, pokiaľ ide o transfery, potom po druhé stručné informácie k, k, k problematike e, e, záväzkov a potom tiež k implementácii rozpočtu 2017 osobitne pokiaľ ide o kapitolu 1b e, kohéziu. Najprv presuny. Ak tento výbor je veľmi dobre informovaný. Chcem poďakovať pánu Gajerovi za veľmi e, dobrú spoluprácu. Niekedy naše návrhy boli veľmi naliehavé a súrne. Vážime si, že on i predseda ich veľmi rýchlo e, predložili na hlasovanie. Tiež chcem avizovať, že ako každý rok komisia predloží začiatkom januára tzv. E, koncoročný transfer kde ide o transfer v zmysle článku 197 finančného poriadku, kde prevádzame platobné vyčlenené prostriedky z celého rozpočtu smerom k programom, ktoré sú spoločne zdieľané, teda ku kohezným e, programom e, rozvoju vidieka, rybolov a AMIF, ISAF. Toto sa pripravuje e, čakáme potvrdenie generálnych riaditeľstiev a chceme to posunúť rozpočtovému orgánu 4. januára. To je limit, eh, limit je tu eh, vo finančnom poriadku predpísaný na 10. január. Teraz transfery, ktoré robí komisia autonómne podľa článku 26 finančného poriadku. Komisia tu realizuje viac ako tisíc týchto transferov ročne veľká väčšina z nich súvisí s doľaďovaním e, platobných e, vyčlenených prostriedkov. Je to normálny rozpočtový postup e, v priebehu roka. Keď sa v priebehu roka ukazuje zjavne, čo, ktoré programy spotrebujú dodatočné platby a kde môžeme platobné prostriedky od, odňať a presunúť Odliadnúc od toho, určitý počet e, transferov sa týka e, viazaných finančných prostriedkov. E, k ním poviem toľko, že spadajú pod kapitolu 3 a 4. V rámci trojky, jednoducho povedané, ide o tri operácie. Poprvé, komisia urobila transfer z vnútorného bezpečnostného fondu hranic smerom k, k fondu Polícia 18 miliónov ako súčasť balíčku boja proti terorizmu prijatého v oktobri eh, tohoto roka. Po druhé potom, vzhľadom na neskore prijatie právneho základu eh, k systému eh, entry-exit, fondy, ktoré pôvodne sa mali použiť v rámci ISAF, eh, hranice sa presunuli k vízovému informačnému systému a k šengenskému informačnému systému, teda k programom v tejto oblasti a potom sa to eh, vyčlenilo na rok 2017. Po tretie, keďže agentúra EASO komisii avizovala potrebu posilnenia operatívnych výdavkov, osobitne pokiaľ ide o Eh, aktivity v Taliansku a Grécku, tak sme presunuli asi 14 miliónov EASu z programu AMIF. Pokiaľ ide o kapitolu 4, eh, presunuli sme viazané prostriedky v rámci DCI, ENI eh, e a IPA a CFSP z nasledovných dôvodov. V rámci DCI príprava projektov pre e, Strednú Áziu. E, Tam došlo k omeškaniu a tieto projekty budú môcť implementované až v roku 2018. Preto komisia presunula e, časť týchto väzaných prostriedkov na to, aby spĺňali potreby v Afganistane, v Iraku a v Mianmare takže presunuli sa do e, príslušných rozpočtových liniek v rámci DCI. Pokiaľ ide európsky e, susedský nástroj, presunuli sme určité nevyužité fondy z, e, spolu, e, z cezhraničnej e, kooperácie a určité nealokované e, fondy do východného partnerstva, redukcia chudoby, a do e, južnej, e, južného stredomoria. Takisto sme presunuli určité záväzky z e, prostriedkov pre Bosnu, Hercegovinu a Srbsko do programu pre zapojenie viacerých krajín ako príspevok týchto krajín k programu pre bývanie a takisto došlo k transferu určitých viazených prostriedkov z IPAD rozpočtovej linky, ktorou sa e, pokrýva program e, pre utečencov v rámci dohody EU-Turecko. Aby sme dokončili tento prehľad v rámci CFSP, došlo tiež k určitým e, presunom. Je to obvyklá situácia, keďže je veľmi zložité stanoviť presné rozpočtové potreby vopred keď sa vytvára návrh rozpočtu, keďže do veľkej miery e, sa nedajú predvídať tieto potreby a potrebujeme ich prispôsobovať a mať možnosť e, činiť presuny e, v závislosti aj teraz s príslušnými rozhodnutiami rady. Aby sme teda dokončili tento prehľad, chcem len oznámiť, že komisia má tiež možnosť eh, urobiť autonómne eh, presuny smerom k humanitárnej pomoci ku koncu roka. To v prípade, že po 1. decembri dôjde k nejakej eh, kríze. Ak tak komisia urobí, má tak im okamžite informovate Európsku radu aj parlament. Zatiaľ sme nedostali požiadavku zo strany eh, generálneho rediteľstva ECO eh, k takémuto niečomu, ale samozrejme anticipovali sme to a v rámci generálneho rediteľstva budget sme pripravili potenciálnych 22 miliónov, ktoré by mohli byť pre takýto potenciálny presun k dispozícii, ak by tu takýto eh, takéto želanie zaznelo, ale viem, že v posledných rokoch tomu tak vždy bolo v decembri. Väčšinou sa to vzťahovalo na krízu v Sýrii. Chcem teraz prejsť aj stručne k e, situáciou. So, so far a total of four... Pokiaľ ide o decommitment, 22,7 e, e, miliónov sa to týka tento rok. Je to vyššia suma než v predchádzajúcich rokoch. A najdôležitejšie je to v oblasti v 1B 2,5 1 milióna a potom zvyšných 0,8. E, e, pokiaľ ide o ostatné kapito- kapitoly, tam e, to nie je, ten decommitment nie je nejaký veľmi vysoký. Takže pokiaľ ide o 1A a 1B, tieto kapitoly, prečo k tomu došlo, tento rok 2,7 e, milióna e, e, išlo na tvorbu tejto flexibilnej rezervy. Ako členovia pravdepodobne vedia, lehota na to, aby členské štáty predkladali vyhlásenia o tom, o výdavkoch bola 31. marca a potom nastáva proces ukončovania týchto programov. Tieto projekty budú pokračovať v roku 2018 a 2019. Takže veľká väčšina týchto uvoľní viazaností je spojená s uzatváraním programov v roku 2017 tiež. 250 miliónov bolo uvoľnených z e, starých programov a teda, ktoré končil v roku 2006 v dôsledku súdnych rozhodnutí, ku ktorým došlo 400 miliónov nám v tejto oblasti ešte stále e, stojí, 400 miliónov reál, e, v dôsledku toho, že súd ešte stále nerozhodol v daných prípadoch. Pokiaľ ide o kapitolu 1a, došlo tu k e, dôležitému uvoľneniu viazanosti v oblasti transportu, ale netýka sa to programov CEF, ale jeho predchádzajúcich, teda 10. programu pre dopravu, pre ktorý sa lehota predkladania e, žiadosti zo strany členských štátov e, skončila 1. januára tohto roka. A teda aj tam sme začali s procesom uh, ukončovania uh, projektov 10T uh, a teda máme tu uvoľnenie viazanosti pre 648 miliónov v oblasti dopravy. A potom pokiaľ ide o kapitolu 1a, predchodcovia programu COSME tiež viedli k určitému uvoľneniu viazanosti prostriedkov napríklad v programe pre malé a stredné podniky. E, ide o programy 2001-2006 alebo programy, ktoré bežali do roku 2013. To, skončí, to, to súvisí s ukončením starých finančných nástrojov ako e, náhle e, teraz e, sa ukončuje ich bežanie, vychádza z toho, že tam nie sú žiadne ďalšie rizika a teda už nie je potrebné pokrývať straty týchto finančných nástrojov a teda tieto prostriedky sa uvoľňujú. Takže to sa de, stalo pre približne 72 miliónov tento rok. A posledná informácia z mojej strany sa týka implementácie rozpočtu kde by som sa chcel sústrediť na kapitolu, ktorá je pravdepodobne najzaujímavejšia pre členov tohto výboru, takže kapitola 1b. Členské štáty naďalej veľmi pomaly žiadajú platby oveľa pomalšie, než sa hovorilo pred pár rokmi. Máme tu ešte stále e, nepokrytých 1,5 e, miliardy. Komisia teda zohľadňuje e, prostriedky, ktoré sú v dispozícii, ale aj požiadavky, ktoré boli predložené členskými štátmi, ešte stále neboli splatené, takže potrebujeme ďalších 5 miliárd e, e, mať predložených do konca roka, tak aby e, sa umožnila plná implementácia rozpočtu. Keď kontaktujeme členské štáty, ubezpečujú nás, že je to normálne a že všetko bude predložené ešte do konca tohto mesiaca v priebehu decembra. Avšak to načasovanie, aj tá e, e, miera vlastne toho, čo má byť predložené, je zatiaľ nejasné, neisté. Komisia urobí samozrejme všetko preto, aby e, spracovala všetko, čo jej bude včas predložené. Na tomto základe, teda aj keď nás členské štáty naďalej ubezpečujú, že všetko bude v poriadku, zatiaľ nemôžem vás uistiť, že rozpočet e, v rámci kapitoly 1b bude plne implementovaný. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Slovo dostáva Jens e, Geier, náš e, spravodajca pre rozpočet na rok 2017. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujeme zastupcovi komisie za jeho informácie. Nie som si celkom istý, či som si to v tejto rýchlosti eh, dokázal všetko eh, poznačiť, ale mám predsa len pár otázok. Ehm, ak som to správne eh, začul v tej prvej časti autonómnych presunov prostriedkov, komisia povedala, že toho má približne tisíc ročne. Je to priemerný počet, alebo je to číslo Eh, ktoré teda ročne eh, sa s ním potýkate. A potom eh, tiež zarazili určité výšky a preto by som rád sa dozvedel niečo bližšie o presunoch prostriedkov, ktoré ste spomenuli, pretože niekedy Napríklad pokiaľ ide o presun 14 miliónov z AMF do EASO, práve v, o, o takýchto presunoch e, vedieme spory v e, rámci rozpočtového konania niekedy s komisiou, niekedy s členskými štátmi, väčšinou členskými štátmi. A vidím to tak, že Keby sme e, komisiou boli mm, lepšie o tom informovaní, mohli by sme získať viac argumentov v, pre naše rokovania, mm, čo by nám bolo nápomocné. Takže týchto tisíc autonómnych presunov. Môžete mi trošku bližšie popísať, v akej e, oblasti, v akej výške e, sumy sa e, tu pohybujeme. Určite nechceme ako rozpočtový výbor byť informovaný o každých 50 tisíc eur. ale pokiaľ tu ide o miliónové sumy, predsa len to považujem za významné, aby sme to spomenuli, prediskutovali, aj keď samozrejme mala by to byť skôr diskusia vedená v súvislosti s Ehm, rozpočtovými pravidlami, ale predsa len by ma zaujímali bližšie e, podrobnosti v tejto súvislosti. Mohlo by nám to byť nápomocné pre naše budúce e, rokovania o rozpočte. Pokiaľ ide o uvoľnenie viazanosti, 4,7 miliárd Eh, prostriedkov bolo uvoľnených z viazanosti v priebehu rozpočtového roka 2017 2,9 miliard z toho sa číta, eh, týka kategórie 1B, ale povedali ste, že eh, veľká väčšina z toho sa týka už ubehnutej periódy pre podporu nie tej existujúcej, to existujúceho rozpočtového obdobia. Prosím, to ma v tom ma ešte uistite, to nie som si istý, či som si to dobre poznačil, pretože ak sa e, to týka e, ešte prebiehajúcich e, projektov, to by som rád bol informovaný. A nemusíme to robiť dnes, ale pri nejakej príležitosti by som rád s vami chcel prediskutovať, či je možné sa z toho nejako poučiť tieto vysoké eh, sumy, ktoré sú viazané do projektov, keď ich porovnám s číslami, s ktorými máme dočinenia teraz, nedostatočné otekanie prostriedkov v kategórii 1B, tak eh, je tam nejaké obsahové prepojenie. A to také, že možno, možno ste pripravení na to odpovedať, ak nie, tak by sme to mali potom dobehnúť pri nejakej inej príležitosti. Pri predchádzajúcich programoch členské štáty možno boli v pozícii e, viazať prostriedky a napokon sa e, ukázalo, že tieto prostriedky sa musia uvoľniť, pretože tie projekty e, sa nerobia. Možno dnes sa ani neviažu prostriedky, pretože E, nároky komisie sú príliš vysoké, takže členské štáty e, to už nemôžu spravovať. E, to, potom by sme museli povedať, že v podstate e, to ide správnym smerom, pokiaľ ide o optimálne využívanie prostriedkov. Ale čo nemôžeme si želať je, aby európske projekty, bo, peniaze boli viadne v, viazané v projektoch, e, ktoré kde by sme sa mali naozaj uistiť, aby tam peniaze vlastne tiekli. Ak členské štáty to nevedia zabezpečiť, tak treba aby pouvažovali nad eh, svojou tvorbou stratégie v štruktúrnych programoch. 5, eh, viac než 5 rokov som robil rozpočtovú kontrolu a tam eh, si môžete prečítať správy o využívaní regionálnych prostriedkov, napríklad Keďže som Nemec, budem hovoriť o Nemecku. Využívanie napríklad e, vo Wilhelmshafene pre e, vlastne e, prístav. Takže to nie sú také prípady, ktoré by sme naozaj očakávali strategicky naozaj nie sú podložiteľné takéto projekty. Takže vidíte tu nejaký, nejaké obsahové prepojenie medzi týmito oboma fenoménmi. A pokiaľ je to odtekanie prostriedkov v kategórii 1b, ešte sa chcem spýtať, či som vás správne pochopil, e, že ide o 5,8 miliárd z toho, čo v roku 2017 eh, malo byť dispozícii pre regionálne štrukturálne fondy. Tam eh, vám členské štáty ešte neodovzdali, eh, tak povediať, žiadne bložky, bločky, takže dnes 4. decembra neviete, či tieto prostriedky boli, budú vynaložené ešte v priebehu tohto kalendárneho roka. Pochopil som vás správne? Ďakujem mohli by ste, pán spravodajca, stručne odpovedať? Alebo najprv dám slovo ostatným kolegom, nech položia otázky a potom budete odpovedať eh, všetkým, ale zase, že sa nikto nehlásil slovo. Ja mám jednu pripomienku. Tieto samostatné platby predstavujú kompletný oddiel správe pokladnice. Ale keď si spomeniem, aký problém sme mali získať 5 miliónov pri EASO a teraz sa tu hovorí o 14 miliónoch na samostatnú platbu, tak je, sme z toho trochu zaskočení. Tak potom, prečo sa tu diskutovalo v rámci rozpočtu? keď potom e, na trialógu, na zmierovacom procese sme sa pokúšali dopracovať nejakým zmenám, keď sme naozaj museli skoro plakať, aby sme dostali úplne minimum a potom pri samostatných platbách pridelíte dvoj, trojnásobok toho, čo chce, požaduje parlament. Ako, neviem potom, ako vnímate tú spoluprácu, že čo, čo, ako si to má parlament zobrať v rámci tejto rozpočtovej spolupráce? No a ďalšia vec, ktorá vyvstala pri oddiel 4. Pán Rel. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán eh, eh, Gajer. Budem sa snažiť, eh, ako najlepšie viem, poskytnúť vám určité informácie. V prvom rade, keď hovorím, že komisia e, robí približne tisíc e, autonómnych e, transferov ročne, to je približne, niekedy to môže byť 1500, inokedy 800. V priemere je to teda viacero 100 autonómnych presunov. A prečo? pretože 90 eh, z nich je eh, spojených s eh, prispôsobením platieb. To je teda doľaďovanie, ktoré robíme v priebehu roka. Máme tu určitý rozpočet pre platby, je to rozdelené na rozpočtové linky, ale rozpočtové nariadenie nám dáva možnosť doladiť to v priebehu roka v súvislosti s tým, ako Eh, sa nám skonkretizujú určité požiadavky a vidíme, keď naše potreby sú nad uh, uh, tou mierou, tak sa k vám vrátime a žiadame ďalšie prostriedky. Ale, takže máme viacero stoviek týchto prípadov ročne, často pre malé sumy, ale máme veľmi veľa rozpočtových liniek a veľmi veľa uh, malých alebo väčších uh, presunov platieb, ktoré sú potrebné učiniť. Ak potrebujete ďalšie informácie k týmto presunom, môžem sa o to postarať. Ja som mal dojem, že tento výbor by skôr mohli zaujímať e, presuny e, záväzkov, e, viazaných prostriedkov, preto som sa skôr sústredila mojich komisárov na to. A pokiaľ ide o komentár prána predsedu, pokiaľ ide o EASO a e, skutočnosť, že komisia v priebehu roka môže e, presunúť 14, e, mohol presunúť 14 miliónov za MEF do EASO na základe samozrejme požiadavky agentúry, pričom na druhej strane je veľmi zložité v postupe zmierovania získať eh, čo i len dodatočných 5 eh, miliónov, ako v prípade týchto rokovaní. No už toto sú samozrejme dve odlišné situácie. V prípade zmierovacieho konania a rokovaní jasne diskutujeme o eh, dodatočných zdrojoch navrh k tomu, čo bolo navrhnuté zo strany komisie. And there we... A tým pádom sa okamžite dostávame do rokovaní s radou a vidíme, čo je uskutočniteľné, čo je akceptovateľné. A v tomto prípade tým výstupom bolo, že v prípade EASO e, bolo priateľných 5 miliónov pre obe strany rozpočtových e, orgánov. No a tento rok, pred prebiehajúci rozpočtový rok, tá situácia je iná, pretože počas roka, v priebehu roka sme videli, ako sa uplatňujú viazané rozpočtové prostriedky, aké sú potreby a najmä pokiaľ ide o rok 2017 a to došlo k špecifickej situácii. Veľký počet prostriedkov sa e, pridelil na revíziu Dublinského nariadenia. A keďže o tom dublinskom nariadení sa ešte stále rokuje, nie je tu nejaký výhľad, že by e, bol čoskoro, bolo to čoskoro prijaté. Tak, prostriedky, ktoré boli v rámci rozpočtu armie na rok 2017 pridelené e, na túto oblasť, boli zrazu dostupné na iné oblasti. Napríklad DG Home ich dobre využilo v rámci programu Army na iné potreby. Avšak práve vďaka tomuto prvku, práve vďaka tomuto faktu bolo možné presunúť istú obmedzenú sumu, dobre, je to 14 miliónov, nie je to malá suma, ale boli to prostriedky určené na revíziu Dublinu a presunuli sa na e, operačnú rozpočtovú líniu EASO agentúry. Pokiaľ ide o viazané prostriedky, tak pán Gajer pro, prosil o nejaké vysvetlenia, čiže aby to bolo jasné, pokiaľ ide o koheziu e, oddiel 1b, tak tam bolo nula e, uvoľnenej viazanosti, pokiaľ ide o aktuálny program, program 2014-2020, tak tam ešte nemáme viazané prostriedky. E, ten dekomitment je na, na úrovni 2,9 miliardy a to vyplýva z predchádzajúcich programov. A z týchto 2,9 miliardy 2,7 je na programy 2007 až 2013 Prečo? Pretože teraz sme v prvom roku procese uzatvárania týchto programov. Členské štáty e, na začiatku týchto, tohto roka e, podali požiadavky na platby a komisia ich teraz prechádza, hodnotí a prichádza k záveru, či sú tie požiadavky na platby e, platné, legálne, či boli splnené všetky podmienky a teda je možné dosť vyplateniu, alebo nejaká časť toho má byť e, uvoľnená. Zvyšných 0,2 miliardy e, prislúcha ešte starším programom e, rokov 2000 až 2006. A pokiaľ tam ešte sú nejaké uvoľnené prostriedky z týchto starých programov pre roku 2007, tak to sú všetko prípady, ktoré sú na súde. Časť z nich už bola vyriešená. Predpokladám teda, že nejakým súdcom, ktorý sa vyjadril, vydal rozsudok a teda niečo vyše 200 miliónov by mohlo byť určené na tieto staré programy a potom tu máme ešte 400 miliónov, o ktorých treba rozhodnúť v nadchádzajúcich rokoch, či budú, či budú uvoľnené alebo nie. Pokiaľ ide o otázku, bo obavu pána Gajera, na jednej strane sa pýtal, či požiadavky, ktoré sú uvalené na členské štáty, či sú príliš náročné, príliš zložité a teda nie je možné zabezpečiť tok e, financí. A druhá jeho otázka obava bola, či fondy končia tam, kde majú končiť. Tá prvá otázka, či tie požiadavky sú príliš vysoké. Komisia to veľmi starostlivo skúma v rámci prípravy návrhu na nadchádzajúce obdobie. Naozaj sa snažíme v maximálnej miere znížiť zložitosť, komplexnosť a som si istý, že tie návrhy pôjdu v tomto duchu, aby sme naozaj e, maximálne zredukovali administratívnu náročnosť. Druhá vec, či tie fondy končia tam, kde majú končiť, tak to je presne ten proces a analýza, ktorá teraz prebieha v rámci uzatvárania programov. A presne táto obava pána Gajera sa touto analýzou rieši. Výsledkom analýzy, pokiaľ bude, že toto tak nebolo, tak potom komisia sa dopracuje k záveru, že tie fondy boli, alebo teda neboli správne vyplatené a tým pádom výsledkom bude ten decommitment, to uvoľnené viazanosti, o, o ktorom som hovoril. Na záver, pokiaľ ide o implementáciu rozpočtu, tak by som len zopakoval, že ešte stále potrebujeme vyše 5 miliárd e, požiadaviek na platby, opravnených požiadaviek na platby od, členských štátov. Ešte naozaj pred koncom tohto roka čakáme na vyše na, na, na, na teda požiadavky v sume vyše 5 miliónov pardon, miliard, pokiaľ naozaj chceme do plnej miery naplniť implementáciu rozpočtu. Dúfam, že to, e, že som zodpovedal všetky vaše otázky. Ďakujem. Sí, Ďakujem, pán Rel. Pán spravodajca, máte nejaké pripomienky? Nie, takže by som to zhrnul. Myslím si, pán Reel, že od začiatku budúceho roka sa budeme môcť snažiť sústrediť na to, aby sme mohli naozaj pravidelnejšie získavať e, informácie o autonómnych platbách. Samozrejme, nie o tých úplne najmenších, ale pokiaľ dosiahnu istú úroveň, istú sumu, myslím si, že by bolo dobré, aby ste nás o nich pravidelne informovali. No a ešte pokiaľ ide o uvoľnenie e, viazanosti, tak si myslím, že to zdôvodňuje tú myšlienku krízovej rezervy, ktorá by mohla byť práve vďaka týmto decommitmentom, tomuto uvoľneniu viazanosti um, financovaná. Myslím, že sa na to môžeme zamerať pri našich úvahách nad nadchádzajúcim viedročným finančným rámcom. Ďakujem vám, pán Rel, za vaše presné reakcie a odpovede. Kolegovia, teraz prejdeme k eh, hlasovaniu. Trošičku meškáme, za to sa ospravedlňujem. Chcel by som vás poprosiť, aby ste vsunuli eh, hlasovacie karty do hlasovacieho zariadenia, aby sme si spravili simuláciu hlasovania.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 Um, mám tu 24 uh, eh, poslancov, ale mám len 22 hlasov. Pán Depre? C'est bon. A teraz je to v poriadku, hlasovanie ukončené. Euh, Budeme hlasovať o správe eh, pani Diazabal. Ide tu o trialóg ktorý e, bol práve ukončený. Možno, že kolegyňa by nás o tom pár slami informovala. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som si vedoma toho, že trochu meškáme, ale keďže o tejto téme sme hovorili už skoro na začiatku roku a trvalo nám 8 mesiacov toto rokovanie, tak si myslím, že by bolo dobré, aby sme si pripomenuli, e, aké boli naše ciele a čo je výsledkom toho rokovania. Budem hovoriť naozaj stručne išlo o štyri hlavné ciele, ktoré sme si pri rokovaní zaumienili. Poprvé týkalo sa to všetkých podmienok, ktoré sme chceli e, stanoviť pre investície, ku ktorým bude dochádzať e, prostredníctvom Európskej investičnej banky. Viac pozornosti na malé a stredné podniky, viac sa sústrediť na otázku gendru, teda rodu a projekty empowerment, ktoré e, riadia ženy. Ďalej otázka klimatických zmien, pretože tam sa nám podarilo dosiahnuť to, aby Európska investičná, investičná banka prísľubila, že o 35 navýši mieru financovania pre investície do rozvojových krajín a do, a do rozvíjajúcich sa hospodárstiev. A potom štvrtá podsekcia tejto veľkej kategórie e, tá sa týkala preformulovania cieľa, ktorý bol zavedený prostredníctvom zmeny externého mandátu. Na začiatku sme hovorili iba o tom, že budeme bojovať proti závažným príčinám eh, migrácie. a že sa budeme istým spôsobom pred migráciou chrániť. My sme to však chceli tento odstavec otočiť Chceli sme, aby to bolo pozitívnejšie, aby sme týmto krajinám prostredníctvom investícií pomohli, aby sa oni mohli rozvíjať, ďalej investovať, aby tie investície boli produktívne, aby vznikali nové pracovné miesta. Tomu e, hovoríme, to nazývame odolnosť krajín, ktoré sú okolo nás. Čiže toto sú štyri hlavné ciele, dosiahli sme ich počas rokovaní potom tam bola otázka ukazovateľov a transparentnosti a skladania účtov. O tom nebudem hovoriť dopodrobná, ale myslím si, že aj tam sa nám podarilo pokročiť dopredu. Dojde k lepšej komunikácii z EIB, budeme mať lepší prístup k informáciám, ale samozrejme e, je za každým potrebné rešpektovať e, dôvernosť údajov. Myslím, že sa nám však podarilo pokrok, pri ukazovatele, ktoré majú tieto projekty obsahovať. E, podarilo sa nám toto dosiahnuť ešte pred letnými prázdninami. Bolo to počas malckého predsedníctva, tým by som sa chcela poďakovať, ale potom sa to zablokovalo. Poprvé, tu bola otázka daní a po druhé, otázka, ktorá zo strany parlamentu bola najviac zdôrazňovaná a kde sme mali najmenšie možnosti rokovania, išlo o navýšenie prostriedkov pre tieto projekty. V tejto téme sme mali šťastie, že v Turecku e, sa situácia vyvinula inak a potom Rada, Komisia aj náš parlament zmenili svoj pohľad na vec. A zmenili aj pohľad na vnímanie Turecka. Preto sme znížili riziko pokiaľ ide o to, ako to vnímalo EIB. Preto mohlo dojsť k uvoľneniu prostriedkov od EIB a mohlo dôjsť k redistribúcii tej časti, ktorá bola pre parlament dôležitá. Južné, východné partnerstvo a Latinská Amerika. Čiže my sme nezískali ani o euro navyše, ale nakoniec vďaka tomu, že sa znížili prostriedky pre Turecko a pre turecké podniky, sa nám podarilo dosiahnuť to, že sme získali takmer také isté navýšenie, aké parlament pôvodne chcel pre tie ostatné prioritné regióny. No a ďalej e, otázka daňová. Tam sme e, veľmi pokročili už aj v rámci malského predsedníctva, ale boli tam ešte stále nejaké medzery, aby sme dosiahli takú istú úroveň ako pri ostatných témach ako napríklad Európsky fond pre udržateľnosť a Európsky fond pre strategické investície. Nakoniec sme sa dopracovali k textu, ktorý je úplne v súlade s týmito dvoma textami, avšak je oveľa náročnejší, pokiaľ ide o financovanie projektov a toho, s akými prostredníkmi, subjektami sa spolupracuje alebo s akými krajinami sa spolupracuje z hľadiska investícií tým pádom sa ustupuje od e, jurisdikcií, ktoré nespolupracujú, alebo ktoré sú na černej listine, alebo kde je vysoké riziko, pretože tam nie sú e, riadne daňové režimy, alebo nesplňajú pravidla, pokiaľ ide o výmenu informácií, alebo o transparentnosť princípe si myslím, že sa nám ciele podarilo pri rokovaní dosiahnuť. Ako hovorím, nepodarilo sa nám dosiahnuť najvyššenie prostriedkov, ale pretože sa neinvestovalo až toľko v Turecku, to umožnilo, že sa mohlo viac investovať v regiónoch, ktoré sme si učili ako prioritné. Preto si myslím, že je to veľmi uspokojivá dohoda. Malckému predsedníctvu sme už e, ďakovali, ale chcela by som sa poďakovať aj estonskému predsedníctvu, vďaka ktorému sme to odblokovali a chcem sa poďakovať aj panu Koresanovi. On mal dvojitú rolu. E, bol výslancom EPP, ale bol tiež predsedom e, trojstranných jednaní a naozaj sa ich veľmi aktívne zúčastňoval, takže ešte raz sa mu chcem poďakovať a potom aj tiež všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí tiež prispeli e, k dobrému rokovaniu. Ďakujem pekne. E, musím ešte vzdať hold vašej osobnej zaangažovanosti a snahe a úspechu, ktorý ste v rámci trialógu dosiahli predsedamu pánu Resantomu. Teda naozaj tiež ďakujem kolegovia. Teda Môžeme sa teraz mm, vyjadriť. Budeme hlasovať menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Schválené 22 hlasov za, 4 a proti. Nous allons maintenant nous prononcer sur le rapport de M. Colmel. A prejdeme teraz na správu pána Colmela. Non, j'ai indiqué que le rapport... Hovoril som, že o správe 7 sa bude hlasovať, eh, pardon, číslo 7 sa bude hlasovať neskôr. Pán predseda, musíme ešte hlasovať, pretože sú to dve nariadenia, aj keď je to tá istá téma. Tak počkajte, o ktorom sme teda hlasovali? To, čo, to prvé hlasovanie, ktoré prebehlo, o ktorej správe sme to teda hlasovali? Ja tu nevidím rozdiel. Ici,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 Hlasovanie je ukončené. Takže sa po, potvrdilo to hlasovanie 22 za, 4 proti. Et puis, maintenant... A teraz budeme hlasovať o externom mandáte. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. 22 voix pour. 22 za, 4 proti. A teraz k správe pána Kolmela. Tu ide o identifikáciu eh, občanov, ktoré nie, ktorí nie sú z EÚ a e, občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť. Je tu ústny pozmeňovací návrh. Euliza by mala mať k dispozícii dostatočné finančné prostriedky a zamestnancov, aby dokázala vykonávať svoje činnosti, kto sa rozhoduje v článku 11, to je za. Ešte raz, kto je za? Ďakujem. A teraz kto je proti? Kto sa zdržal? S čím máte problém, pán Depre? Ja som si kladol otázku, o čom hlasujeme. Je to ústny e, pozmeňovací návrh, tak som nevedel, či hlasujeme o tom, že akceptujeme pozmeňovací návrh, ústny pozmeňovací návrh alebo nie. A pani kolegyňa to tiež si nebola istá, takže prosím vás, ešte raz hlasujeme, pretože ja som nepochopil, o čom hlasujeme. Hlasujeme o pustnom pozmeňovacom návrhu pána Kolmela. Je niekto proti? Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňovacemu návrhu? Dobre, nikto nie je proti, čiže môžeme hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Kto je za? Je niekto proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté? Pri, 5 za? Proti? Zdržal sa? Prijaté 6 za? proti, zdržal sa prijaté, pozmeňujúci návrh 2 za, pardon, nie, ten je bezpredmetný, takže pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržal sa schválené, pozmeňujúci návrh číslo 8 padá, čiže pozmeňujúci návrh 9, ten ostáva, hovorí pán predseda. Čiže osmička, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 9 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 3 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh Nie, prepačte. sa na číslo 3. Budeme hlasovať ešte raz, kto je za. Proti. Zamietnuté. sa na číslo 10. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Číslo 4 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté pozmeňovací návrh číslo 11 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Budeme teraz hlasovať o pozmenenej podobe textu, e, menovite hlasovanie otvorené. Scrutin est clos. Le texte est approuvé par Končím hlasovanie. Prijíma sa 19 hlasmi proti 3 a 4 sa zdržali hlasovania. Teraz sa e, vyjadríme k správe kde ide o európsky jednotky Solidarity. Pozmeňujúci návrh číslo 26, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Sedmička 29 stiahnuté. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto. Podľa mňa je prijatý. 8 za proti, zdržal sa niekto, príjima sa 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 34 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 38 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 39 za. Proti. To si overíme. 39. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 15 e, proti 11. 40 za proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa 10 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 41 a k tomu ústny pozmenujúci e, návrh pána Debre. Je proti nemu niekto? Ak nie, tak za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 42 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 43 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 45 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 46 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 je bezpredmetná, 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 je bezpredmetný, 14 stiahnutá, 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 21 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 22 ten je bez, bezpredmetný. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 a tiež 25, rovnaká téma, za, proti, zdržal sa niekto, príjmajú sa. A teraz celok textu e, menovite. Hlasujme. Končíme hlasovanie. Text v pozmenenom znení sa prijíma. Blahoželáme našemu spravodajcovi. Teraz sme pri transferoch pre ďalšie oddiely. Tu dám slovo pánu Tarantovi, spravodajcovi k ďalším oddielom. Ďakujem veľmi pekne. Len stručne. Ten posledný transfer, to je právneho eh, charakteru, nemôžeme to eh, odmietnúť a eh, ostatné transfermy, tak ja tu nechcem otvárať staré rany a na všetko by som rád dal plusko a vás vyzval k rovnakému kroku. Ďakujem. Eh bien, voilà un avis qui... Áno, takže stanovisko, ktoré je veľmi lakonické. Ak nemáte námietky, tak môžeme povedať, že používajúc článok 25 finančného poriadku, tieto transfery môžeme prijať pokiaľ ide o DPS a EAS a ombudsmana. To nenájdete ani v zložkách toho ombudsmana, pretože to dorazilo až po e, publikovaní, zverejneniu. Ale tieto tri v podstate môžu byť e, pri, súhlasom prijaté. Ak nemáte namietky, nevidím, že by tak k tomu bolo. Takže následne ich vyhlasujem za prijaté. Teraz by sme sa mali vyjadriť k prevodom e, Európskeho parlamentu v šmyšle článkov 25 e, a 46 e, finančného poriadku. Metaforicky možno povedať, že ide upratovanie, zlúčenie. Pán spravodajca, Tahon, môžeme takto činiť. Pýtate sa na časť o Európskom parlamente? Nuž. Kolegovia, úprimne, tento proces začal predtým, než som ne, nebol ja, predtým, než som sa stal členom Európskeho parlamentu. Takže pochádza to vlastne z, z minulého volebného obdobia a, a keďže e, e, sme vždy robili tento proces napriek kritike, ktorá zaznievala ústami nášho predsedu výboru i mnohých členov. Nuž, e, Mohli by sme e, v podstate toto škrtnúť, ale nebol by to e, správny postup, pretože by bolo dobré možno sa nakoniec e, zbaviť tohto procesu, ale tiež súčasne dovršiť dlhodobý proces v Luxemburgu, to je môj obľúbený štát, ktorý si snáď zasluhuje spoločne s našimi početnými zamestnancami možno trošku lepšie e, pracovné podmienky v novej budove KAD. E, som e, ja za toto upratanie a hoci zostávam, zostávam, zostávam kritický. Ste teda za hlasovanie? aby sa tých 40 miliónov e, e, vyčlenilo. Je to trošku menej ako milý rok. Treba e, pochváliť správcov Európskeho parlamentu, ktorí nakoniec vydali menej prostriedkov, než sa čakalo. Takže naozaj je to veľmi cnostný prístup, ktorý treba oceniť. Takže elektronicky pohlasujeme o vyčlenení týchto 40 miliónov 850 e, e, tisíc. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 19 za, 6 proti. Teraz, e, pokiaľ ide o politiku budov, sa vyjadríme k novému domu Európy v Paríži. Ide o projekt, ktorý sa financuje Európskym parlamentom a, a komisiou. Pani Holmajer sa ospravedlnila a preto ju nahradí pán Fernández. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o novej budove pre Dom Európy v Paríži. Ide o novú adresu Boulevard Haussmann 51 v Paríži. Momentálne je to na Boulevarde eh, Saint-Germain. Tam nie je veľmi viditeľný tento dom, veľmi málo ľudí sa zastaví alebo prechádza vôbec okolo, e, prechádza touto ulicou. Technológie e, v tej budove sú vo zlom stave, treba ich e, renovovať. A zmluva vyprší v roku 2018, je tu však predlženie až do roku 2021 ako tzv. prechodné obdobie po eh, hľadaní na trhu sa vybrali, vybral zúžený eh, okruh. Delegácia zástupcov ho navštívila tieto možnosti a vybrali budovu na eh, bulvárde Hausmann. Zmluva na 20 rokov, plocha 3900, približne 3816 m 2 50 zamestnancov parlamentu a komisie. Sú tu eh, výhody, centrálna poloha, napojenie na dopravu, množstvo ľudí, ktorí eh, chodia touto ulicou, je teda viditeľnejší. Ak to porovnáme s s ďalšími kandidátmi, ktoré, ktorí sú v rovnakej oblasti. Tie ostatné sú e, nákladnejšie. Práve z tohoto dôvodu uh, e, 5,8 miliónov eur ročne, prevádzkové náklady 1,2 e, miliónov eur znamenajú, e, že to, to pani Holmajerová navrhla, obhajuje túto novú polohu a tento no, túto novú budovu. Takže e, hovorím vlastne v jej mene. Ďakujem. Ďakujeme pánu Fernandesovi. Chcel by ešte niekto vystúpiť, pán Dobre. Vážený pán predseda, nič nie je dostatočne pekné na Pari, pre Paríž, takže sa vrátim tej čiastke, ale nie k tej čiastke, ale jednej otázke, ktorá sa mi nezdá. Na 20 rokov sme prenajali budovu asi uh, na, je to 100 miliónov uh, nájmu na 20 rokov, neviem aké sú ceny nehnuteľnosti. Myslím si, že v Paríži uh, by sme uh, mali za tú sumu mať niečo, uh, čo je teda poriadne dobré. prekvapuje ma, že sme vybrali leasing namiesto toho, aby sme niečo kúpili. A ešte druhá otázka. Zariadenie na dovnútra bude za 20 miliónov. Pre tú parlamentnú časť pretože to potom ďalej tam komisia, ktorá sa zúčastňuje len veľmi miežne, mierne tý, na tú výbavu. Takže zhodnotíme budovu 20 miliónmi. To zhodnotí budovu vlastníkovi. Takže si kladiem otázku k tej mechanike. Nie som proti tomu nájmu, nájmu viem, že môžeme sa pýtať vlastne naozaj či to zblíži občanov s európskou politikou v tej štvrti. Neviem, aký je sociologický profil k štvrte, kde sú. Ja mám len teda tieto otázniky k mechanizmu. Takže 20 miliónov na práce zhodnotíme vlastníkovi budovu a tým vlastne zvýšime hodnotu pre neho, ak to chce znova predať. Tá inteligencia tohto postupu ma teda zrovna neohúrila. Pán Rybich. Ďakujem, pán predseda. My všetci vieme, že e, toto je veľmi e, dôležitá téma vo veľkých mestách. E, situácia, teda poloha tejto budovy je mm, taká, že je to veľmi frekventované miesto. Je to teda veľmi dobré miesto na e, možnosť kontaktovať sa s e, občanmi. Ide napokon aj o to, aby sme odkomunikovávali demokraciu v Európe a v takto e, prvotriednej e, polohe je to e, určite prínosom aj pre európsku demokraciu a práve vo Francúzsku by bolo dôležité, aby Európska únia mohla byť lepšie odkomunikovaná vďaka e, Macronovi, e, teda ten demokraciu, európsku demokraciu dobre chápe, ale predsa len sú vo Francúzsku veľmi silné síly protichodného charakteru a preto si myslím, že je to naozaj veľmi dobrá správa, dobrá poloha. Arnott. Thank you very much, Mr. President. I mean, I think it's Ďakujem veľmi e, pekne. Pravdepodobne vás e, neprekvapí, že sa postavím proti tomuto typu e, projektu. Dom Európy s 360 stupňovým kinom. Neviem, či na toto naozaj majú byť destinované prostriedky daňových poplatníkov. Eh, čo z toho získa eh, priemerný občan? Eh, myslím si, že to nebudú dobre uplatnené finančné prostriedky a naozaj to aj hraničí s propagandou. A mám potom pár špecifických otázok jednotlivým konkrétnym sumám, ktoré sa tu spomenuli. V dokumente sa hovorí, že je to vyňaté, že tu vynímame DPH parkovanie, Potom sa tu hovorí o 30 e, percentnej e, e, zľave. Myslím, že sa vzťahuje tak, či tak iba na štruktúrálne práce. Nemôžeme to chápať ako zľavu a potom tých 6,5 miliónov, ktoré sa spomínajú v bode 14, časti 2. V bode 12 e, sa teraz spomína e, e, mimo DPH parkovania. Je to chyba, alebo ako to treba chábať? A keď sa hovorí o 20-ročnom leasingu, ako napríklad v prípade agentúry pre liečivá, tu, chýba mi tu určitá klauzulka, ktorá by nám dovolila Eh, vlastne eh, vyhnúť sa určitým problémom do budúcnosti, eh, teda na možnosť teda vycúvať z tohto, z tejto zmluvy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de kritische vragen die zijn gesteld. Ďakujem pekne a chcem sa len pripojiť ku kritickým otázkám pána Depre a pána Arnota. Je to veľmi drahá propagandistická mašinéria. Väčšina ľudí v Európe tak či tak vie, čo demokracia znamená. Sú to len vyhodené drahocenné milióny pre e, vlastne e, túto propagandistickú mašinériu. V prípade agentúry pre liečiva sme sa teraz práve e, podpísala 20-ročná zmluva, tým sme e, zaviazaní. Ja som proti e, takýmto takto vynakladaným prostriedkom EÚ. Môžeme komunikovať aj inak, cez internet. Prichádzajú sem návštevníci pravidelne. Nepotrebujeme takéto predražené domy Európy v hlavných mestách. Preto si myslím, že tieto prosiedky, s nimi mali mať naozaj e, radšej e, prínos daňoví poplatníci. Ďakujem, pán Gajer. Priznávam, že som sa prihlásil do diskusie, keď som videl, že sa e, prihlásil do diskusie pán Arnold Ellison, pretože som očakával, že sa vyjadria tak, ako sa vyjadria. Uh, Takže v prvom rade hovorím za väčšinu e, výboru, čo e, e, znamená propagandistická mašinéria. Ja som Nemec, študoval som históriu, viem, čo je propagandistická mašinéria. Informačná kancelária pre občanov určite nespadá pod túto definíciu. Takže prosím, nevolte si tu výrazy, ktoré poznáme, hlavne teraz z nemeckej E, histórie e, tak bolestivo dobré. A e, máme takúto inštitúciu v Berlíne, Unter den Linden. To je podobne prominentná adresa ako Bulvar Haussmann v Paríži. A ja som tam často, pretože často pôsobím v Berlíne. Adresa Unter den Linden to je blízko Brandenburskej brány E, mám to po ceste z, e, kancelá- z poslaneckej kancelárie a pá- e, Rubich má pravdu. Tí ľudia, ktorí sú v tomto okolí, jednoducho využívajú túto možnosť, aby sa poinformovali o európskej histórii. V nejakej priemyselnej časti hlavného mesta na jeho okraji by sa tak určite nedialo. Takže ja si myslím, že otázka je nastavená skôr tak, e, je nám to hodné, e, táto blízkosť občanov a toto e, informovanie občanov? Ja myslím, že áno, myslím si, že vaša pozícia nie je väčšinová. Prosím veľmi stručne. Euh, ja som nehovoril o príležitosti mať možnosť informačného centra medzi parlamentom a komisiou. O tom, to nie som proti. Ja, ja som sa len spýtoval na, tú, na, tú, na ten mechanizmus, e, či je to naozaj dobrý nápad z hľadiska realitného trhu, pretože my to zariadíme, my to pozmeníme a bude z toho v konečnom dôsledku profitovať majiteľ budovy. Išlo mi tu naozaj o postup. Je v princípe náš výbor kompetentný pre takúto akvizíciu. E, pán Tážany, predseda parlamentu, zjavne e, byro e, podpísalo Takže možno vôbec naša do, diskusia na túto tomu je teraz už iba čisto akademická. Nie, nie je akademická, pretože pokiaľ by sme boli proti tejto akvizícii, tak by sa naštartoval proces od nuly vlastne. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Ako kvestor mám na starosti informačné kancelárie e, v Európskej únii vo všetkých krajinách e, z pohľadu e, ich, ich funkčnosti, nie z pohľadu, z pohľadu budov. A keď sa pôjdete pozrieť napríklad do Ríma, tak tam zistíte, že tá budova je prenajatá asi 25 rokov, nie je viditeľná, nikto okolo nej neprejde, nedá sa, to, nedá sa to používať na konferencie, pretože tam nie je požiadna bezpečnosť, nie je tam eh, bezpečnosť eh, proti, proti vniknutiu, čiže absolútne zlé a zlé a zlé. A preto sa prijali eh, isté pravidlá a parametre, ako, ako do budúcnosti. A ten e, jeden silný parameter, ktorý sa prijal, je to, že aká je tam poloha, aká je tam, aká je tam koľko chodcov prejde, prejde okolo. A tu e, dopadol, dopadol Paríž e, vynikajúco. Je tam až 18 tisíc chodcov za hodinu a očakáva sa, že parlamentárium navštíví, navštíví e, možno až medzi 200-300 tisíc ľudí e, ročne, čo je, keď porovnáme s Berlínom, tam je asi 150 tisíc e, ľudí. Čiže tieto parametre sú naozaj vynikajúce. Viem, že robili, robil, ten prieskum sa robil veľmi podrobne a sa mi zdá, že okolo 52 lokalít bolo vytipovaných a nakoniec z toho vznikli, vznikli tie najlepšie. Ja som si ich všetky pozrel a naozaj, naozaj keby, keby, keby si ich ktokoľvek analyzoval, tak e, napriek tomu, že tá cena je vysoká, ja som proti tomu, aby boli samozrejme e, sa preháňalo e, finančne takéto projekty, tak tento projekt vyšiel naozaj jednoznačne ako, ako najlepší. Tu je ešte jedna vec, že v tomto priestore sú ešte nejaké, nejaké štvorce, ktoré by sa mohli využiť, mohla využiť francúzska vláda, preto som žiadal aj byro, aby oslovili francúzsku vládu, aby si prenajala nejakú časť týchto priestorov a možno by sa potom znížil aj, aj ten nájom. Čiže ešte, ešte treba v týchto veciach ďalej pokročiť. Čo sa týka e, propagácie, súhlasím s tým, čo povedal Jens. E, my uvažujeme aj nad tým, že by sme použili v niektorých krajinách možno nejaké mobilné parlamentária. To znamená, že parlamentárium, ktoré by prišlo do nejakého krajského alebo okresného mesta, tam by sa rozložilo, bolo by tam 2-3 týždne, do obeda by chodili deti zo škôl, by to navštívili, po obede tam by, by tam boli iní navštevníci, čiže aj takýto projekt by mohol byť ako, ako fajn. Ale čo sa týka Paríža, čo sa týka Ríma, čo sa týka Berlína, tak tam ako jednoznačne majú miesto tie stabilné parlamentária alebo stabilné e, Europe Experience, podľa toho, či to bude s komisiou financované, tedy by to bolo Europe Experience a pokiaľ by komisia v tom nebola, tak by to bolo parlamentárium. Čiže po všetkom tom, čo, čo, čo po všetkých analýzach naozaj a napriek tomu, ako to vychádza cenovo, tak tento projekt vychádza naozaj vynikajúci a určite bude, bude mať obrovský prospech pre pozitívne vnímanie Európskej únie a e, preto vlastne aj predsedníctvo tento projekt odsúhlasilo. Ďakujem. Ďakujem, pán Maňka, pán Ellison. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik, eh, ik heb de, geluisterd naar de heer Geijer en dan moet mij toch even iets van het hart... Ďakujem, pán predseda. Ja som si to uh, vypočul a predsa len uh, chcem k tomu niečo povedať. Veľmi dobre, študovali ste uh, históriu, no ale dôležité je mať aj rešpekt pred uh, mienkou niekoho iného. E, vy hovoríte, že vy ste vo väčšine, my sme v menšine a preto to nie je dôležité. Ja s tým mám ťažkosť takouto argumentáciou, pretože tu ide aj o možnosť slobodne vyjadriť svoju mienku. E, hovoríte mi, že nepoznám históriu, že si nevážim demokraciu. Ja e, pochádzam z Nemecka, môj starý otec je z Nemecka, teda ja naozaj poznám nemeckú históriu. Ja si myslím, že je to naozaj dom propagandy, tieto peniaze treba vrátiť daňovým poplatníkom. To je jednoducho iba moja mienka, ktorú je potrebné rešpektovať ako takú. No, mais on comprend bien que ceux d'entre... Samozrejme, chápeme, že pre tých, ktorí sa chcú Európ by vzdať, tak môžu vnímať istú protichodnosť pri budovaní takéhoto objektu. Čiže samozrejme, tí, čo sú proti Európe, tak e, len sledujú svoju logiku. Ale nemyslím, že môžeme hovoriť o propagande, pretože toto slovo, ako povedal Jans Geier, vedie k nešťastným e, zmetkom za zámienkam. Pán Tarant. Really už sme tu spomenuli propagandu, takže ja sa e, cítim, ja cítim povinnosť pripomenúť tomuto výboru, že v Nemecku sa využívala vo veľa kratšom období než v Sovietskom zväze, ktorý okupoval dosť významnú časť Európy a preto ja uprednostňujem európske informačné kancelárie, nie na eh, okrajoch miest, ale v strede miest, eh, v blízkosti reprezentatívnych budov, dôležitých budov ako parlament, eh, spolkovi s ním a podobne. A pr- prosím kolegov, aby zanalýzovali že, aj to, že nie sú dôležité len budovy, ale aj tí ľudia, ktorí tam pracujú, by mali robiť všetko, čo je v ich silách, nie aby propagovali, ale aby informovali o európskych otázkach a myšlienkach čo najlepšie. A mali by sme ich eh, motivovať, aby toho urobili viac. Eh, ak sa nám to podarí, je to len lepšie. Budovy sú len eh, určitou možnosťou, ktorá to umožňuje, posilňuje. I samozrejme, presne tak. Pán Taran, možno by sme tam mohli organizovať aj konferencie. Takže, pán Lizen. Ja, voorzitter. Het is helaas zo dat we in dit parlement 28 talen spreken. Ik zou zelf een... 28 jazykov sa používa tu v parlamente. Ja by som bol za jeden jediný. Propaganda to je úplne normálne, obyčajné slovo. Niektorí ho možno nesprávne pochopia a úzko si ho prepoja s nacistickou minulosťou. Ja sa od toho dištancujem, môžeme povedať aj e, mm, reklamná e, mašinéria, no ale holandský jazyk je jednoducho taký, aký je. My sa e, chceme samozrejme dištancovať od e, pravicových extrémistov, ale je dôležité jednoducho rešpektovať názory ostatných a nie je možné, aby ľudia, ktorí sú tu v menšine, boli e, označovaní za kolaborantov alebo sympatizantov e, určitých myšlienkových e, smerov. Takže sa ho to dištancuje. Možno to bola len otázka prekladu. Ďakujem za upresnenie a už nebudeme Nebudeme teda to ďalej komplikovať. Ďakujeme za vysvetlenie. Budeme teraz elektronicky hlasovať. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Le vote est favorable. Takže 15 za, 5 proti, traja sa zdržali. Čiže návrh je schválený. Monika Holmajer mala predstaviť nadchádzajúci bod. o činnosti ESVČ, tento, a teda o miestach e, činnosti. Tento bod sa presúva na 23. a 24. januára a teraz, pokiaľ ide o bod rôzne, má niekto niečo k tomuto bodu? Chceli by ste o niečom diskutovať? Nie, nevidím nikoho. Takže by som vám chcel pripomenúť, že nadchádzajúca schôdza, ako som povedal, prebehne 24. 25. januára. Je to posledné zasadnutie. E, teda toto je posledné zasadnutie výboru pre rozpočet a ja vám prajem šťastné a veselé Vianoce. La séance est levée. Schôdza sa, schôdza sa odročuje. Je m'adresse aux coordinateurs. Nous avons une réunion de coordinateurs dans les minutes qui suivent. Dans... Obreciam sa teraz na koordinátorov. Ak by vám to nevadilo, tak by sme mohli posunúť začiatok stretnutia pre koordinátorov dopredu a začať o 17.15. Nee.